Buongiorno. Dobrý deň prajem. Buongiorno. Dobrý deň prajem. Poprosím vás, aby ste si sadli. Ďakujem. Rád by som vám pripomenul, že sála SPAK 350, C350 je prepojená na eh, plenárne zasadnutie, aby tí poslanci, ktorí nenájdu miesto v plenárke, aby si mohli sadnúť. Tak, tak len pripomínam, že takýmto spôsobom môžeme uchovať sociálnu vzdialenosť. Tí, ktorí sú v zozname ruční, rečníkov, vás poprosím, aby ste si sadli v plenárke, aby ste si sadli na tie sedadlá, ktoré vám boli pridelené podľa, máte tam vaše menovky. A tí poslanci, ktorí nie sú v zozname, tak e, zriadenci ich usadia na iné miesta, ktoré sú k dispozícii. Register prítomnosti je v oboch sálach Pripomínam, že používanie e, rúšok je povinné a tí, ktorí chcú vystúpiť v rozprave bez rúška, to budú môcť urobiť počas svojho vystúpenia prejavu. Otváram dnešné plenárne zasadnutie, ktoré bolo prerušené 15. maja 2020. Zápisnica z 13., 14. a 15. mája 2020 texty sú schválené, boli distribuované. Má niekto nejaké pripomienky? Nie. Takže zápisnica eh, je schválená. Mám niekoľko oznámení. Skupina ECR mi oznámila rozhodnutie zmeniť menovanie v delegácii. Toto rozhodnutie bude v zápisnici dnešného plenárneho zasadnutia a vstupuje do platnosti po tomto oznámení. A tiež by som vás chcel informovať, že v zmysle článku 79 e, som podpísal spolu s predsedom rady 7 legislatívnych aktov v bežnom legislatívnom postupe. Aj tieto budú uverejnené v zápisnici z dnešného pléna. A teraz pristúpime k programu. Konečný návrh programu bol schválený na konferencii presedov 19. mája. V zmýšle článku 157 tento program bol distribuovaný. Doteraz som nedostal žiadne pripomienky k návrhu programu, takže ho považujeme za schválený. Podľa programu sa budeme venovať rozprave o vyhlásení Rady a komisie o Európskom pláne ekonomického oživenia EÚ. Pripomínam poslancom, že k tomuto bodu nie je keďždy aj, takže nebudeme povolovať e, vystúpenia s modrou kartičkou. Vítam predsedničku komisie pani van der Leyenovú, rovnako ako všetkých komisárov a ďakujem im za ich e, účasť a prítomnosť. A teraz dám slovo v mene rady e, pánovi ministrovi. Nech sa páči. President. Vážený pán predseda, vážení poslanci, ďakujem za to, že dostávam priestor vyjadriť sa k tomuto balíku obnovy, ktoré predložila dnes komisia. Ešte stále je to veľmi čerstvý dokument, delegácie práve teraz ho skúmajú, preto iste pochopíte, že nie som schopná zatiaľ venovať sa e, podrobne obsahu týchto návrhov. Na to budeme mať ešte priestor v budúcnosti. V tejto fáze by som chcela pripomenúť, ako predsedníctvo e, sa chystá pokračovať ďalej v tomto procese. Neskôr e, približím očakávania. Koncom apríla lídry sa dohodli, že sa budú snažiť vytvoriť tento fond obnovy je to teda fond, ktorý je eh, nevyhnutný a potrebný. Očakávajú, že tento fond eh, by mal mať dostatočný objem a mal by byť zameraný na sektory a tiež zemepisne by mal byť rozdelený eh, na tie regíny, ktoré sú najviac zasiahnuté a ktoré najviac potrebujú pomoc tejto bezprecedentnej kríze. Komisia preto dostala za úlohu zanalizovať presné potreby a urgentne vypracovať návrh, ktorý bude zodpovedať aktuálnym výzvam. Komisia mala objasniť prepojenie s VFR, ktoré podľa lídrov sa musí eh, prispôsobiť eh, a aktuálnej kríze a jej dopadom. Ako reakciu na túto úlohu komisia eh, vypracovala rozsiahly balík k horizontálnym návrhom, ktorý sa dnes predkladá vo svojej aktuálnej verzii. Politické usmerenie boli jasné, delegácie majú vyhodnotiť tento balík v aktuálnom kontexte a musia rozpracovať detaily čo neskôr. Teraz sa pozriem na to, ako predsedníctvo e, sa chystá pristupovať k tejto práci. Bude pritom vychádzať predovšetkým z naliehavosti. Minulý mesiac lídry zdôraznili, že sú odhodlaní dosiahnuť dohodu čo najskôr. Pokiaľ možno všetci vieme, že čas beží a musíme čo najskôr sa dopracovať k rozhodnutiu, naša ekonomika e, to očakáva a naši občania to tiež očakávajú a ekonomika to potrebuje. Preto sa predsedníctvo chystá bezodkladne začať pracovať na základe návrhu komisie. Presne podľa toho ministri pre európske záležitosti absolvovali rokovania o rozsiahlom hospodárskom a sociálnom um, fungovaní obnovy, ako, ako je prispôsobovanie viacročného finančného rámca a, um, a o ďalších aspektoch prostredstvom videokonferencie včera. Okrem toho sme prispôsobili program Korepera, aby prebehli prvé rokovania i hneď po odprezentovaní balíka ešte dnes. Technické kroky tiež budú potrebné, aby sme sa oboznámili s návrhmi ešte predtým, ako lídry môžu absolvovať podrobnú diskusiu na túto tému. Preto sa chystáme zmobilizovať radu na všetkých úrovniach, a aj fyzicky, aj e, s využitím technologických možností. Budeme venovať pozornosť aj stanoviskám parlamentu. Isté, že v tomto období sme podrobne e, zanalizovali uznesenie, ktoré ste prijali v e, priebehu bydlého pléna, čo sa týka VFR a plánu e, fondu obnovy. Očakávame veľmi úzkú spoluprácu medzi radou a parlamentom v najbližšom období. Bude to totiž nevyhnutná súčasť celého tohto procesu na horizontálnej úrovni, ale aj na sektorálnej úrovni. Pri tejto príležitosti by som chcela pripomenúť, že nad rámec dohody o VFR e, sú desiatky iných rôznych rokovaní, ktoré prebiehajú, jednotlivé programy, ďalej podpora e, Európskej únie priamo v teréne. Aj tu je potrebné konať naliehavo. Musíme dosiahnuť pokrok v čo najväčšej možnej miere na sektorálnej úrovni. Musíme čo najoptimálnejšie využiť čas, ktorý máme k dispozícii čo sa týka budúcich príjemcov prostriedkov z týchto fondov, študentov, malých a stredných podnikov, miestnych samozpráv a iných subjektov, tí to potrebujú teraz eh, viac než kedykoľvek predtým budú potrebovať našu podporu, eh, aby mohli rozbehnúť svoje projekty. Týmto napomôžeme obnove našej ekonomiky, našim regiónom, našim mestám. Tešíme sa eh, na úzku spoluprácu s vami, aby sme tieto očakávania naplnili. Ďakujem pekne za pozornosť. Grazie, grazie ministro. Ďakujem, pani ministerka. Teraz nech sa páči pani predsednička Európskej komisie van der Leyenová. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda, dámy a páni poslanci. Európa je históriou generácií a každá európska generácia má tiež svoju vlastnú históriu a dejiny zakladajúcou históriou našej únie. Je to história, ktorá hovorila o budovaní trvalého mieru a nemala tam miesto násilie, e, ničenie. Pre generácie neskôr išlo to, aby sme dosahovali prosperitu, slobodu, aby sme e, dosiahli jednotu vnútorného trhu aj našej e, jednotnej meny. A potom išlo o to, aby naša európska rodina spolupracovala, aby naši bratia a sestry e, s, hlboko, s veľkou e, vierou pracovali spoločne, aby sme ich prijali tu e, v srdci Európy. Všetky tieto generácie a všetky tieto historické úspechy boli budované na tomto princípe a inšpirovali sa budúcnosťou. A išlo vždy o to, že ísť cestou buď sám najmenšieho odporu, alebo ísť vopred spolu s istou, jasnou víziou, ambíciou a rovnakým smerom. V týchto rozhodujúcich momentoch e, sme sa vždy rozhodli ísť spolu vpred pretože pre Európu tie najodvážnejšie opatrenia budú aj tie najistejšie. To nám umožnilo vybudovať úniu mieru, prosperity, ktorá je bezprecedentná a nemá eh, obdobu v... Eh, Vážení poslanci, dnes sa nachádzame skutočne v rozhodujúcom momente. To, čo začalo nejakým malým vírusom, ktorý ani voľnými očami nevidíte, sa teraz pretavilo v obrovskú hospodárskú krízu, ktorú si nejde nevšimnúť. A náš unikátny model, ktorý už funguje skoro 70 rokov, čelí bezprecedentným výzvam ako nikdy predtým v unijnej histórii. Spoločné európske výdobytky, ktoré sme spolu vybudovali, sa teraz ničia a veci, ktoré považujeme za samozrejmosť, sa začínajú spochybňovať. Vnútorný trh sa musí zotaviť. Potrebujeme rovnaké podmienky opäť pre všetkých. Máme tu štyri slobody, ktoré musíme znovu plne nastoliť. Kríza sa pretavila do e, krízy vo všetkých európskych krajinách a nič z tohto nemôže e, žiadna krajina sama napraviť pokiaľ v jednom členskom štáte skrachuje e, podnik, tak v podstate tým iný podnik v inom štáte príde spolahlivého dodávateľa. A pokiaľ bude e, mať problém hospodársko v jedne, hospodárstvo v jednej členskej krajine, tak to oslabí aj hospodárstvo v inej členskej krajine. Takže toto je problém, ktorý je väčší než e, každý z nás. Toto je chvíľa pre Európu. Vidíme tu hospodárske, fiškálne, sociálne dopady na všetky členské štáty. Máme tu e, rozdiely, ktoré sa stále zväčšujú, divergencie, sú tu komplexné otázky suverenity a zdieľania záťaže, ktoré treba vyriešiť. No a pred nami opäť je tá výzva, je treba si vybrať medzi dvomi vecami. Buď to budeme riešiť sami, krajiny, regióny a ľudia sa tým ocitnú osamotení, alebo sa vydáme na túto cestu spoločne. Budeme e, priekopníkmi, vybudujeme silnú cestu pre našich ľudí, pre budúce generácie. No a keď sa spýtate mňa, tak ja si jasne vyberiem. Ja chcem, aby sme urobili spoločne tento nový odvážny krok. Európa je teraz vo veľmi špecifickej situácii. My môžeme dobre e, investovať do spoločného oživenia, do spoločnej budúcnosti. V našej únii ľudia, aj podniky sa spoliehajú na seba vzájomne a závisia od seba. V našej únii súdržnosť, konvergencia a investície sú priaznivé pre všetkých. A v našej únii vieme, že tie najodvážnejšie opatrenia e, sú tie najlepšie do budúcnosti. A preto komisia dnes predstavuje nový nástroj oživenia, ktorý sa volá EÚ budúcej generácie vo výške 750 miliard eur, ktorý je ešte navyše k nášmu prepracovanému dlhodobému rozpočtu únie vo výške 1,1 triliónu. A tento nový program je teda vo výške 1,85 trilióna eh, eur eh, v tom návrhu, ktorým vás dnes predstavujeme. A taktiež tu máme 540 eh, miliard eur, to sú tie tri záchranné siete, na ktorých sa už Rada a parlament dohodli. No a takto sa dostávame na 2,4 trilióna eur prostriedkov pre EÚ. Vážení poslanci, rada by som vám teraz vysvetlila, ako to bude fungovať ďalej. Takže dočasne zdvihneme strop pre prostriedky a umožníme ehm, úpravy ehm, úrokov na úvery, aby sa dostali na trnové peniaze. A skutočne toto opatrenie, ktoré si vyžiadala táto vynimočná kríza, EU ďalšej generácie bude investovať do nápravy sociálnej siete, bude chrániť náš spoločný trh a pomôže e, vyvážiť situáciu v Európe. No a zatiaľ musíme ešte pridať plyn a pohnúť sa k zelenej, digitálnej a odolnej budúcnosti, pretože toto je budúcnosť ďalších generácií v Európe. Tieto generácie, ktoré sú globálne prepojené a cítia sa zodpovedné za náš svet, našu planétu, majú jasnú víziu, chcú podporovať ľudskú dôstojnosť a právny štát. Sú pripravené postaviť vlády pred svoju zodpovednosť, zachrániť prírodu a sú riadení idealizmom pre Európu a vierou, že naša únia sa musí snažiť o lepší svet. Takže my takto musíme preukázať solidaritu a prekonať dnešnú krízu, ale taktiež by som chcela navrhnúť ďalší generačný pakt pre zajtrajšok. Áno, účinky tejto krízy sú také, že bude treba robiť bezprecedentné investície už dnes. Ale urobíme to tak, aby ďalšia generácia v Európe zožala prínosy tohto všetkého. Investície, ktoré nie len zachovajú všetky naše výdobytky za posledných 75 rokov, ale sa tým aj zaručí, že naša únia bude klimaticky neutrálna, digitálna, sociálna a že bude taktiež v budúcnosti silným globálnym hráčom. A aby sa toto realizovalo, EU ďalšie generácie nasmeruje svoju masívnu finančnú moc na to, aby sa investovali, pardon, podporovali naše priority, vo všetkých členských štátoch EÚ. A vážení poslanci, ja som presvedčená, že tento parlament sa bude môcť riadne vyjadrovať ku všetkým dôležitým návrhom, ktoré sa týkajú našej EÚ. Ja navrhujem, aby tieto prostriedky išli prostredníctvom našich programov v EÚ rozpočte a týmto sa toto dosiahne. EÚ budúcej generácie obnoví náš vnútorný trh a jeho príležitosti, prosperitu. Všetky členské štáty musia investovať do technológií, ktoré podporia oživenie eh, prostredníctvom inovácie a eh, čistejších technológií. Európa a budúce generácie taktiež posilní horizont Európa a eh, zelenú dohodu. Budeme podporovať 5G a renovácie bývania a taktiež musíme zaručiť, že prechod ku klimaticky neutrálnemu hospodárstvu skutočne zapojí do toho všetkých. EÚ ďalšej generácie preto znásobí financovanie Fondu spravodlivej transformácie a zároveň žiadny členský štát by si nemusel mať vyberať medzi tým, či zareaguje na krízu alebo bude investovať do ľudí. A preto EÚ budúcej generácie taktiež navýši prostriedky na Erasmus a podporu zamestnanosti mladých, zaručí, že ľudia budú mať dostatočnú kvalifikáciu a vzdelanie, tak aby sa prispôsobili tomuto rýchlo sa meniacemu svetu. EÚ ďalšej generácie pomôže taktiež zdravým podnikom, ktoré robili správne rozhodnutia, investovali už celé desaťročia, ale teraz sú ohrozené, pretože konkurencia z iného členského štátu má lepší prístup k verejným alebo súkromným peniazom a má čerstvý kapitál. Taktiež budeme investovať do kľúčových eh, európskych priemyslov a technológií, aby sme eh, urobili eh, naše dodateľské reťazce odolnejšie. Taktiež sa zaručí, že Európa bude moderná a príkopnícka, čo sa týka napríklad zeleného inžinierstva, alebo umelej inteligencie, taktiež e, musíme posilniť do budúcnosti naše zdravotnícke systémy. Tieto investície budú novým spoločným európskym statkom, pretože podporia e, e, hodnotu členstva v EÚ a budeme na tom pracovať my všetci dohromady komisia dohromady dá dispozícii 750 miliard eur pre EU novej generácie a z toho 50 miliard sa bude e, rozdeľovať v grantoch a 250 miliard potom v pôžičkách členským štátom. Dámy a páni poslanci, teraz by som chcela jasne povedať, že tieto granty, táto podpora, toto sú spoločné investície do našej budúcnosti a nemajú nič spoločné s dlhmi členských štátov z minulosti. Tieto granty idú prostredníctvom európskeho rozpočtu a toto sa bude robiť podľa stáleho kľúča. Tieto granty budú jasne e, investíciou do našich európskych priorít e, do e, posilnenia vnútorného trhu, do digitalizácie, do Európskej zelenej dohody, do našej odolnosti. No a ešte navyše, európsky rozpočet vždy sa v podstate skladal z grantov. Toto nie je nič nové. E, granty pre zacielené investície a reformy, pre e, lepšiu súdržnosť, pre e, zblíženie alebo pardon, prekonanie rozdielov medzi životnými podmienkami v Európe. No a my tu máme v podstate dôkazy preto, že toto funguje. Európska únia zažila alebo spôsobila zvýšenie um, životnej úrovne vo všetkých členských štátoch. Takže v podstate toto bolo pozitívne pre všetkých. A to na mnohých úrovniach. A preto aj EÚ budúcej generácie je pre nás, pre všetkých. My spoločne investujeme do európskej budúcnosti a navyše Európska komisia ešte k tomu navrhne e, mnohé zdroje vlastných e, príjmov. Napríklad, čo sa týka vybudovania, obchodovania s e, emisnými povolenkami. Ďalej sa budeme snažiť postupovať proti zahraničným produktom, ktoré sa vyrábajú. Takže to škodlivé pre klímu a my musíme byť ambiciózni, a tu sa spolieham na vašu plnú podporu, Meine Damen und Dámy a páni poslanci, teraz je čas na to, aby sme robili tie správne rozhodnutia tí, ktorí dnes e, urobia odvážne investície, tak tým môžem povedať, že pokiaľ by sme to neurobili, tak by nás to zajtra stálo oveľa viac. Ide tu o to, že musíme vybudovať spoločné základy pre našu budúcnosť a zároveň chceme e, primerane reagovať na túto krízu a pripraviť sa na budúcnosť. Takže odložme e, rôzne predsudky a objavme znovu e, našu silu spoločnej Európy. Kríza, ktorej teraz čelíme, je skutočne obrovská, ale rovnako obrovská je aj príležitosť pre Európu a taktiež naša zodpovednosť, aby sme urobili v tejto situácii správnu vec. Takže teraz môžeme e, vytvoriť základy pre úniu, ktorá bude klimaticky neutrálna, digitálna a bude lepšie pripravená na budúcnosť ako doteraz. Pred 70 rokmi naši otcovia a matky zakladatelia urobili prvý odvážny krok, aby vytvorili úniu mieru a prosperity. Dnes je tá správna chvíľa, aby sme k tomu pripojili kapitolu našej generácie a urobili ďalší odvážny krok k udržateľnej únii, únii udržateľnosti. My to dl- dlžíme budúcim Európam. Nech žije Európa. Ďakujem. Eh, Maria, es? Ďakujem, pani predsednička. Skôr, než si vypočujeme predsedov politických skupín, by som poprosil tí, ktorí, poslanci, ktorí požiadali eh, zriadenci, aby opustili svoje miesta, aby rešpektovali Áno, napríklad číslo 36, už dvakrát vám to zriadenec povedal. Poprosím vás ešte raz, aby ste opustili sálu. Predseda Manfred Weber, nech sa páči. Pán predseda, vážna pani predsednička, vážení kolegovia, dámy a páni, solidarita sa vracia späť. Európska solidarita sa vracia späť. Tento duch Roberta Schumana sa vracia späť. Európske vlajky horeli pred niekoľkými týždňami v uliciach Talianska. Napríklad milióny ľudí v EÚ ešte stále sa obávajú o budúcnosť, o svoju prácu, o svoju rodinu. A Európa dnes im poskytuje odpoveď. Nie ste, nie ste sami vo svojom utrpení, všetci spoločne budem hľadať odpoveď, riešenie na základe solidarity. Otvárame dokonca novú kapitolu pre Európsku úniu. Niektorí to nazývajú Hamiltonovským momentom, túto aktuálnu situáciu. Ja ako politik z EPP nemám veľmi rád túto paralelu. Nebol by som rád, keby Európa bola vnímaná ako subjekt, ktorý sa zadlžuje, ktorý si požičiava. Toto nezodpovedá môjmu snu o Európe, ale vzhľadom na aktuálnu situáciu, na hospodárskú krízu, Ocitli sme sa uprostred najvážnejšej hospodárskej krízy od druhej svetovej vojny a nevidíme inú alternatívu, ako investovať ako oživiť našu ekonomiku na novo. Pre nás zásadná vec nie je len aké masívne budú tieto investície, koľko peňazí sa bude investovať, o to nejde v prvom rade. V prvom rade ide o to, na čo sa to využije, na čo to bude určené. A jedna z hlavných zásad, ktorý vychádzame, a teraz sa to zaručuje v tomto návrhu, je, že zaručujeme, že sa nebudú vytvárať nové peniaze pre staré problémy kontinentu. Tie nové peniaze sa musia využiť na nové projekty, na novú budúcnosť tohto kontinentu Ďalšia vec, ktorá pre nás bola zásadná v diskusiách pri prvnom procese, bol demokratický proces. Myslím, že predsednička komisie e, svoje vyhlásenie potvrdila, že to také je. Teraz to musíme posunúť na radu. A je na rade, musí byť jasné, že táto zásada, že žiadne peniaze sa nebudú čerpať na európskej úrovni bez odsúhlasenia Európskeho parlamentu, že sa to zaručí aj na úrovni rady. Tento návrh je teda predložený ešte stále musíme však presvedčiť 27 členských štátov, parlamentov, ktoré musia odobriť tento plán. A u nás v EPP máme jednu vládu, dve socialistické vlády, jednu liberálnu vládu v Holandsku, dokonca zelení sú súčasťou problému tentokrát, pretože v Rakúsku oni sú vo vláde. Teší ma teda, že všetci vlastne sme vystavení tým istým problémom. Nemusíme sa navzájom presviečať, musíme sa všetci snažiť o to, aby sme o tom presvedčili všetkých ostatných teda táto úloha nás ešte čaká. Podľa mňa sú dôležité tri argumenty. Poprvé, naše európske podniky nebudú úspešné bez úspešného jednotného trhu. Teda je eh, v našom záujme, aby únia fungovala. Ďalej druhý argument. Vidíme, eh, že dochádza k prerozdeľovaniu globálnych ekonomických síl. Bol by som nerád, keby Európa z tohto vyšla ako možnosť, ktorá prehrá. A, a po tretie, v rokoch 2008, 2010 už sme boli vystavení fenoménu stratenej generácie. Už nemôžeme pripustiť, že dôjde k ďalšej stratenej generácii v tejto kríze. Preto myslím, že máme vhodné argumenty preto, aby sme presvedčili ostatných. Z nášho pohľadu solidarita ide vždy ruka v ruke s zodpovednosťou. To je vždy súčasťou tej istej mince. Pre nás EPP. Keď to teraz posunieme na trhy, keď sa budeme snažiť požičať si peniaze, musíme mať jasno v tom, ako to splatíme späť. V ďalšom VFR, keď sa bude diskutovať, viesť rokovania, keď sa budú v marci, už to bola snaha dopracovať sa k dohode o aktuálnom VFR. Ja si nemyslím, že to bude až také jednoduché, preto my ako EPP sa k tomu stavíme otvorene, úprimne, čestne. Musíme si uznať, že vlastné zdroje budú potrebné na splatenie týchto dlhov. A hlavným víťazom tejto krízy sú digitálne giganty. Preto podľa mňa je len spravodlivé požiadať tieto najväčšie digitálne firmy, aby aj oni platili svoj podiel. E, ďalšou časťou tejto solidarity zodpovednosti je aj národný pohľad. Môžeme to nazvať semestrom, môžeme to nazvať e, potrebou reforiem. Myslím, že je len férové, ak teda požiadate suseda, aby vám pomohol, je len férové, aby ste si vysplnili svoje povinnosti, aby ste sa lepšie pripravili na budúcnosť. V globalizovanom svete budeme musieť e, si zakladať aj na tom. Sú tu dôležité princípy, napríklad právny štát, e, to podporujeme Myslím, že už máme dobrý návrh. Rozpracovaný program zdravia je aktualizovaný. To je dôležitý významný signál v týchto koronačasoch. A k VFR, k tomu ešte prebehnú rokovania. To sa bude týkať pre všetkým hospodárstva a kohézie. Teda myslím, že tento plán sa oberá dobrým smerom. Je to významná chvíľa pre budúcnosť Európy a EPP podporí eh, všeobecnú myšlienku tohto návrhu komisie. Ďakujem. Grazie, prezidente. Ďakujem, pán predseda. Teraz nech sa páči, pani Garcia Pérez. Ďakujem, pán predseda, pani von der Leyenová. Mesiac potom, čo Európsky parlament hlasovalo o uznesení, ste tu dnes medzi nami a predstavujete plán obnovy Európskej komisie. Ja musím dodať, je to ambiciózny plán, proeurópsky, a ktorý ide v zmysle toho, čo sme vždy žiadali. V prvom rade ďakujeme, že ste Európskemu parlamentu udelili úlohu, ktorá jej zodpovedá, aby sme boli na rovnakej úrovni s radou, pokiaľ ide o plán obnovy eh, pri stanovovaní VFR. Po druhé, tento plán E, hovorí aj o zadlžení, vydávaní obligácií Európskou komisiou, čo umožní, alebo eurobonov, čo umožní členským štátom, aby zafinancovali túto krízu. Je jasné, že niečo sa zmenilo v niektorých návrhoch, ktoré prednášate a niektoré vlády už podporili. Tieto by boli ešte pred niekoľkými mesiacmi nemysliteľné. Komisia, Európsky parlament aj mnohé národné vlády veľmi dobre chápu, o čo ide a e, hla, vlastne ide o budúcnosť a dôveryhodnosť európskeho projektu. Nejde tu len o solidaritu, ale o prežitie eura a jednotného spoločného trhu a tiež o prežitie európskeho projektu. Niektorí asi nepochopili, že tu E, nie sme tu na to, aby sme robili len trh. Minimálne moja politická skupina tu nie je kvôli tomu, aby budovala len trh, ale aj politickú úniu. Niektorí v rade sa tvária, že sa nič nestalo, ako by za posledné mesiace k ničomu nedošlo, že tu nebola obrovská kríza ako keby neboli umreli viacej ako 160 tisíc osôb e, v Európe. Ohrozilo sa praco, ohrozili sa pracovné miesta 70 miliónov ľudí v Európe, ako keby sme nevedeli, že táto kríza spôsobí obrovskú recesiu a že dojde aj k poklesu eura o 8%. A ak toto nás nenúti konať, tak potom už neviem, na čo niektorí čakajú toto je skutočne moment pravdy, aby sme vyložili karty na stôl. Chceme naďalej budovať politickú úniu, pretože toto ide ďalej, to presahuje len e, solidaritu a musíme si uvedomiť, že v tomto čoraz metenejšom svete naozaj stojí za to, aby sme bojovali za obhajobu európskeho projektu. Kríza COVID-19 je symetrická kríza, ale s asymetrickými dopadmi a ak si myslíme, že EÚ musí tieto asymetrie e, riešiť, ale nemôžeme súhlasiť s tým, že budeme pracovať na európskom projekte, ale niektorí e, Niektoré krajiny budú svojim firmám pomáhať zatiaľ, čo v iných jednoducho necháme zomrieť, pretože nebudú zdroje. Z tejto krízy sa musíme dostať všetci ak neveríme v konvergenciu, mali by sme jedno, ale tí, ktorí tomu neveria, nemali by e, stiažovať cestu tým, ktorí veríme európskemu projektu. Problém nie je, že tu je potrebné viacej peňazí. Problém je, že musíme postupovať v európskom projekte. Potrebujeme VFR z, presadzovať kvalifikovanou väčšinou pretože je nespravodlivé, že 23 proeurópskych krajín sú vlastne ako keby e, rukojemníkmi štyroch šetrných. A to skutočne tento postoj je veľmi krátkozraký. Musíme sa pozerať okolo seba, musíme si uvedomiť, že multilateralizmus je ohrozený a že musíme konať. Je ohrozený sociálny pilier, pilier potrebujeme ochraňovať tých, ktorí to najviac potrebujú a je našou povinnosťou preukázať solidaritu aj budúcim generáciám, keď budeme investovať do kľúčových budúcich politík, zelená transformácia, digitálna transformácia, Zároveň nesmieme zabúdať na biodiverzitu a nesmieme sa obratiť chrbtom masívnym dlhom. Pani eh, van der Leyenová, váš návrh zmeny európskeho semestra ide správny serom. Nemôžeme podmienovať eh, tento postoj alebo postup tým, že sa budú znižovať dôchodky a tak ďalej. Naša spoločná budúcnosť eh, musí vychádzať z rešpektovania právneho štátu. Musíme prebrať našu zodpovednosť. Pani predsednička, videli ste, že tu v EP je projekt a my tu vždy chceme bojovať a pracovať v prospech občanov EÚ. A teraz v rade to treba presadiť. Musíte byť rozhodná, ambiciozná, pretože e, to dlžíme budúcim európskym generáciám. Ďakujem. Pani Garcia Pérez, teraz pán predseda Čološ. Nech sa páči. Prezident. Ďakujem pekne, pán predseda, vážne kolegovia táto zdravotná a hospodárska kríza, ktoré sme vystavení, úplne zmenila fungovanie aj bezprecedentná v dejinách EÚ. Objem tejto krízy a jej e, obrovské krí- e, výzvy vyžadujú okamžitú reakciu. Nie máme k tomu žiadnu alternatívu. Musíme investovať masívne do našej ekonomiky, inak totiž budeme zasiahnutí ešte silnejšie. Musím to povedať veľmi jasne. Toto je balík pre všetky členské štáty a všetky členské štáty tento balík potrebujú bez ohľadu na to, ako veľmi boli zasiahnuté touto zdravotná hospodárskou krízou, pretože vnútorný trh je naozaj ohrozený. Ak vnútorný trh zlyhá, ak padne, každý den človek, každý den občan, každý den podnik tým utrpí v EÚ. Riešenie, ktoré predkladá eh, eh, predsednička von der Leyenová, je naozaj eh, návrh, ktorý si zaslúži uznanie. Musíme ešte rozpracovať detaily, ale chcel by som oceniť tento prístup. E, je tu snaha nájsť európske riešenie na európsky problém. Tiež e, sa tým vyhneme e, zložitým ťažkostiam, ktoré sme zaznamenali v poslednej kríze. Ešte väčšie zadlžovanie sa pre niektoré členské štáty, pričom potrebujú okamžite peniaze, ktoré potečú do ekonomiky. Rozhodnutia, ktoré príjmame dnes, určia cestu a smerovanie Európy v najbližších 20-30 rokoch, pretože teraz, ak budeme masívne investovať, e, nerozbehneme len obnovu, ale taktiež zreformujeme a oživíme našu ekonomiku, vytvoríme pracovné miesta pre budúce generácie a práve preto VFR a tento balík obnovy sa musia zameriavať na budúcnosť. E, nesmú sa fixovať na zmýšľanie z minulosti. Musíme predovšetkým opäť obnoviť hospodársky výhľad, musíme vytvárať nové pracovné miesta, musíme sa zamerať na investície zo skutočnou európskou pridanou hodnotou. Ekologický dohovor a tiež digitálna agenda musia byť významnou súčasťou odolnej a zoverenej európskej ekonomiky. Ďalej po druhé, solidarita, tá je kľúčová. Boj proti zemepisným rozdielnostiam a proti nerovnostiam v Európe bude eh, len priestorom eh, pre eh, rozklad Európy jej rozdelenie. Preto musíme ostať jednotní. Po tretie, Európska únia to nie je bankomat, je to spoločný projekt, v ktorom solidarita ide ruka v ruke s hodnotami. A Tiež to súvisí so spoločným vnímaním našej spoločnej budúcnosti. Preto naša skupina Rini Europe podporí len takú podobu VFR, kde právny štát a dodržiavanie európskych hodnôt budú podmienkou pre príjmanie prostriedkov z eurofondov. Nechceme nikoho trestať, E, teda občanov nechceme trestať, chceme trestať politikov, ktorí nedodržiavajú pravidlá hry ďalej. Po tretie, isté, že je tu mnoho e, ponaučení z tejto krízy, tiež e, ako zreformovať tie oblasti, v ktorých Únia musí byť viac zastúpená. A preto konferencia o budúcnosti Európy, o našej budúcnej, spoločnej budúcnosti sa musí rozbehnúť. Cesta k obnove bude dlhá a ťažká. Rozhodnutia, ktoré príjmeme v týchto dňoch, ovplyvnia budúcnosť miliónov ľudí budúcnosť vnútorného trhu a tiež budúcnosť našej Európskej únie. A preto Európska únia musí e, ostať zjednotená a musí bojovať e, spoločnými silami. Ďakujeme pekne, pán predseda Čološ. Ďakujem, pán Čološ. A teraz nech sa páči pán Mojten v mene ide. Pán predseda, vážna pani predsednička komisie, kancelárka Merklová vyslovila prísľuby. E, nevytvoria sa ani e, eurodlhopisy, ani korunové dlhopisy. A teraz sa hovorí o takomto fonde e, v objeme 500 miliard eur vo forme grantov tu bude snaha potom to opäť zdaniť a to dáva priestor Európskej komisii bez právneho základu, pretože Európska únia e, zatiaľ nemá vlastné príjmy, teda vo všeobecnosti e, vlastne e, sa nikto nedrží do tých pravidel. A teraz prídete sem vy, pani predsednička komisie, a požadujete, aby toto úplné bláznostvo dokonca sa ešte navýšilo. Ďalších 250 miliard eur sa k tomu má pridať. To musím povedať veľmi jasne, je úplné bláznovstvo. Kto podporí toto bláznovstvo, e, tak e, úplne zradí občanov, e, pretože na to doplatí úplne obyčajný daňový poplatník to, čo robíte, je eh, hlboko nezodpovedné. Eh, je to eh, uznanie nejakej vúdu ekonomiky v rozpore s nejakými stanoviskami odborníkov. Je to úplné ekonomické harakiri. Ľudia to ešte nechápu, pretože majú na starosti, nie sú ani zvyknutí rozmýšľať v takých obrovských objemoch, v takýchto sumách. A to robíte vlastne zámerne. Zámerne používate takéto obrovské sumy a ešte to označujete ako solidaritu. Bude to veľmi trpké prebudenie e, sa e, chcem vyzvať vlády Rakúska, Holandska, Dánska a Švédska, aby toto bláznovstvo e, nepodporili a aby mu zabránili. Ďakujem. Ďakujem. Pani Keller, nech sa páči. Ďakujem. Áno, máme v Európe hlbokú krízu a je treba na ňu zareagovať. Myslím, že je to chvíľa, kedy musíme preukázať zodpovednosť, zamyslieť sa nad tým spoločne, ako vyjdeme z tejto krízy. Tento parlament širokou väčšinou ukázal, aká je cesta ku predu, keď sme podporili e, silný viacročný finančný rámec, e, rozpočet a fond oživenia a zatiaľ je treba riešiť aj klimatickú krízu a krízu biodiverzity. Tam sa zatiaľ e, sme sa nikam nedostali a musím povedať, že zelení v celej Európe toto podporujú a obávam sa, pán eh, Weber, eh, drahý Manfred, že je trochu lacné sa schovávať za zelených, pretože my máme veľa podpory aj verejnosti, aj v Rakúsku, kde mm, podporujú naše stanovisko. Možno práve váš najlepší kamarát vo Viedni eh, robí tieto problémy, ale Možno by ste sa s ním mohli stretnúť a prehovoriť ho a tam môžeme spoliť aj sily, môžeme presvedčiť politické strany aj e, vlády v celej Európe, aby takto postupovali. Ja totiž verím, že návrh komisie je veľkým krokom kúpredu a my vítame to, že sa teraz sústredujete na granty, aby sa zaručilo, že žiadny členský štát e, nezostane bez pomoci Možno tá hodnota nebude časom stačiť, ale je treba si uvedomiť, že nesmieme polavovať v našich ambíciách, čo sa týka viacročného finančného rámca. Musíme myslieť do budúcnosti. Kolegovia už hovorili o podmienkách, ktoré by súviseli s týmto fondom. A ja vás chcem vyzvať, aby ste nerobili rovnaké chyby ako v minulosti, aby ste nenútili eh, krajiny k slepému šetreniu a riadeniu sa len trhmi lebo takto sa nikam nedostaneme. Je treba riadne dobre investovať do projektov, ktoré z dlhodobého pohľadu pomôžu vytvoriť nové pracovné miesta a pomôžu nám zachrániť jedinú planetu, ktorú máme. No, aby to malo zmysel z dlhodobého pohľadu, aj fond oživenia, aj viacročný finančný rámec musia poskytnúť stimuly pre socioekologickú transformáciu našej spoločnosti. Treba bojovať proti e, rozdielom, pardon, podporovať rodovú rovnosť, a právny štát a demokraciu. Niektoré vlády si myslia, že toto zvládnu samé, ale ja myslím, že by sa nad tým mali znovu zamyslieť, pretože majú prospech z slobody pohybu, z voľného trhu a Niektoré, bohužiaľ, krajiny mali prospech aj z príliš laxných daňových pravidiel. Drahí kolegovia, musíme urobiť silný krok kupredu. Potrebujeme Eh, to urobiť tak ako Schumann pred 70 rokmi. Tento parlament je pripravený eh, si odviesť svoju prácu. Dúfam, že členské štáty tiež. Ďakujem. Ďakujem, pani Keller. A teraz eh, Jan van Onderveld za EKR. Kolegas, Vážený pán predseda, kolegovia, skutočne na mňa urobilo veľký dojem, akým spôsobom naše podniky a naši občania flexibilným, silným a účinným spôsobom sa vysporiadli s touto veľmi hlbokou krízou. Dám vám, e, musíme si z toho zobrať príklad a musia byť aj naše opatrenia účinné a tým chcem povedať, že keď budeme poskytovať dotácie a úvery, požičky, tak je treba s tým spojiť aj riadne jasné podmienky pretože tak, aby sa tie peniaze dostali tam, kde je to najpotrebnejšie. Taktiež je treba si uvedomiť, že môžu byť určité opatrenia, ktoré nás nebudú nič stať. Vnútorný trh, ktorý je treba posilniť, to je v tejto kríze zásadné a musíme tiež zaručiť, že sa naša podniková štruktúra zachová. Medzinárodné skupiny skutočne veľmi dobre zarábajú a pritom nemajú možno tie najlepšie úmysly, takže musíme um, tu využiť e, rôzne ochranné mechanizmy. Nede tu len o to, že tie peniaze budeme rozdávať, ale je treba sa zamyslieť nad týmto konkrétnym financovaním. Toto je veľmi e, dôležité zo spoločenského pohľadu. Ľudia, ktorí pracujú a šetria si peniaze, tak tí E, nemôžu potom e, toto všetko v podstate musieť zaplatiť. Treba tiež si uvedomiť, že sú tu určité hranice intenzity e, podpory zo strany ECB pretože niekedy sa tu pracuje s takou ilúziou, že tam žiadne hranice nie sú, že je to všetko neobmedzené, ale myslím si, že časom si uvedomí, že tam skutočne hranice sú. A Tiež by som chcel e, využiť e, túto príležitosť a e, vyzvať vás k dlhodobejšej diskusii ohľadom toho, že veľkí technologickí giganti v Európe príliš daňového pohľadu malo prispievajú, malo platia, takže by mali platiť toľko, koľko musia. Toto musíme účinne zaručiť. A Myslím si, že Európa v tomto prípade by mala byť skutočne priekopníkom. Ďakujem. E, prezidente... Ďakujem. Pani predsednička obri máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Pani van der Leyenová, už mesiace sme vás upozorňovali, že táto kríza to je nie len nejaká pauza, je to prichádzame e, e, k výsledkom, že e, mnohé roky politiky, ktoré znižili náš zdravotnícky systém, sociálny systém, stále hovoríte o generáciách, o generačnom pakte a ja som práve členkou tej generácie, ktorá utrpela liberálnou politikou posledných rokov EÚ a ktorá prispela k ničeniu planety. Váš plán obnovy by mohol byť skutočne zmenou v tých minulých dogmách. Naznačujete, že prísnosť je za nami a škrty a že sa e, odstraňuje na začiatku krízy sa odstranila rozpočtová kontrola ale potom vedľajšími dverami prichádzajú také veci ako Európsky semester s podmienkami pre pomoc pre členské štáty a návrat k rozpočtovej rovnováhe a tu pravica hneď chcela využiť. Samozrejme, nie je nič jednoduché a hotové. My vám gratulujeme, že ste chceli vytvoriť vlastné zdroje, daň z, plastik, z plastov alebo uhlíková daň Oceňujeme aj to, e, ako ste to vyriešili členských štátov, ale paralelne chcete, e, mali by ste teda chcieť e, zdaniť tých ultramilionárov a miliardárov a tých, ktorí majú 35-percentné zisky na tomto liberálnom trhu. Máme tu embryo európskej solidarity, aby tí najpostihnutejší mali našu pomoc. Ale povedzme si otvorene, Veľmi sa to nezmení v tej globálnej rovnici. Budú to vždy tie členské štáty, ktoré e, väčšinu faktorí zaplatia, teda európske národy. 750 miliard eur, to je fajn, ale to je asi tretina toho, čo Európsky parlament od pravice po ľavicu žiadal pred dvomi týždňami. 500 miliard dodatočných, ktoré sú predstavené ako priame subvencie Ja teda, keď ste hovorili o vlastných zdrojoch, nemyslíme si, že by to postačovalo. Tak znovu členské štáty sa budú musieť viacej zadlžiť, aby e, mohli cez európsky rozpočet toto zaplatiť. A aká irónia, volať tento, volať tento fond fondom budúcej generácie, keď očakávate práve od týchto generácií, aby tieto dlhy a náklady zaplatili. Ak by sme zabránili a ako konečne dosiahneme to, že sa prestane uťahovať opasok všade a aby sme umožnili členským štátom prostredníctvom priamej pomoci vyhnúť sa špekuláciám na trhoch Potrebujeme diskutovať demokraticky a pokojne o správnom smere, ktorý musíme ísť a ako riešiť nerovnosti. Je absurdné dnes diskutovať o najrychlejšom spôsobe dostať sa z tejto krízy a o rozpočtovej rovnováhe. Ja by som chcela vedieť, akým horizontom sa obracať ani jedno euro by sa nemalo použiť na zničenie pracovných miest ako vo Francúzsku. Greenwashing, ktorý e, sa chce alebo sa snaží zachrániť e, zastaralé sektory priemyslu, Nezabúdajme na ekologické, sociálne aspekty, udržanie pracovných miest, ekologická obnova moja politická skupina navrhuje túto novú cestu a len radikálna transformácia nášho modelu nám pomôže dostať sa z krízy a dostať sa k tomu, aby naše spoločnosti boli udržateľné e, z oči v oči budúcim krízam. Nech sa páči za nezaradených pani Arinolfi, nech sa páči pán predseda. Až doteraz sme veľa počuli, že niektoré prvky e, vášho návrhu u nás, ale e, neviem, ako zareagovať. Emisie euroobligácií a tak ďalej. To všetko má samozrejme e, isté podmienky a obmedzenia. Ale teraz je tu najväčšia výzva pred nami a uvidíme, ako sa to rozohrá v rade, keď niektoré členské štáty chcú ísť politikou škrotov. Nevolajte ich ako šetrných, ale ako egoistických Predseda Conte predložil návrh, ako robiť investície a e, hnutie 5 hviezd chce podporiť e, tento smer. Desiatky rokov Európa menila svoj postoj a mrzí ma, že tá katastrofa, ako je tá dnešná, zmenila ducha európskej solidarity sme na historickom medzniku. Je to možné, dúfajme ale, že tú starú Európu prekonáme. Ďakujem pani Adinolfi. Mňa to veľmi mrzí, hovorí pán predseda Sasoli, ale bohužiaľ musíme naozaj rešpektovať pravidlá vzdialenosti. To je povinná podmienka. Naozaj ma to mrzí, ale keď vás zriadenci oslovia, aby ste sa premiesnili, aby ste odišli, máme upravené viaceré sály, dve sály na to, aby ste mohli sledovať plenárku. Rečníci samozrejme je dobré, že sú prítomní tu v tejto sále. Nech sa páči, pán Murešan, na dve minúty. Ďakujem, pán predseda, pani predsednička von der Leyen. Vítam vás v parlamente, ďakujeme za váš návrh. Drahí kolegovia, dnešný deň je dôležitý, pretože európske občania očakávajú pomoc a podporu strany Európskej únie. A dnes im môžeme povedať, že pomoc prichádza, vytvárame balíček, Európska únia plní to, čo musí plniť. Je to nový nástroj a podporu, ktorú poskytne, bude konkrétna pre podniky, pre regióny, pre ľudí aj pre krajiny Aké sú nasledujúce kroky? Dnes je to ešte len začiatok. Musíme vytvoriť ten najlep- najlepší balíček pre oživenie, aký sa dá a Európsky parlament musí byť do toho riadne zapojený. Kolegovia, ktorí tu sú, pochádzajú z rôznych regiónov v celej Európe a sú stále v priamom kontakte s občanmi. Vedia presne, aké sú potreby, čo potrebujú podniky, nemocnice, ľudia a preto je treba povedať, že Európsky parlament musí byť priadne zapojený do rozhodovania o tom, ako sa budú nakladať peniaze z tohto balíčka a taktiež o tom, ako sa budú potom splácať. A zapojenie Európskeho parlamentu zaručí, že tento balíček oživenia bude tým najlepším, aký môžeme spoločne vytvoriť. Tento balíček bude mať dopad na budúcnosť občanov a preto tento parlament by mal byť zapojený do všetkých aspektov. Drahí kolegovia, musíme si taktiež uvedomiť celú situáciu. Predsednička von der Leyen hovorila o celkovom rozpočte. Je treba vytvoriť balíček pre oživenie, ktorý bude podporovať ľudí, aj hospodárstvo, aby sme vybrali z tejto krízy, ale nezabúdajme ani na staré priority európskeho rozpočta, rozpočtu na polnospodárov, na študentov, netreba zabúdať na nové priority, zelená dohoda, bezpečnosť občanov, digitalizácia a mali by sme mať dostatočné rezervy na to, aby sme mohli reagovať ešte aj na ďalšie nepredvydateľné krízy, ktoré určite v nasledujúcich 7 rokoch prídu. Toto sú naše princípy, pre ďalšiu prácu sme pripravení spolupracovať na tomto s Európskou komisiou. Očakávame, že komisia bude spolupracovať na tomto základe s nami. Ďakujem. Benifej, prego. Ďakujem a teraz pán Benifej na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Pani van der Leyenová, dnes sa na nás svet pozerá a chcú vedieť, či EÚ založená na hodnotách právneho štátu a sociálneho modulu ktorá je výsledkom e, desiatok rokov sociálnych bojov, či prežije krízu, ktorú zažívame. Máte ambiciozne návrhy a potrebujeme e, adekvátnu odpoveď. 750 miliárd a významná časť e, má ísť na podporu firiem, či to je odpoveď na túto naliehavú otázku. My sme žiadali od začiatku v tejto sále. Nadvezujem na predsedu Sasoliu. Budeme vás podporovať vo vašom úsilí v momentoch, keď budete naďalej ambiciózna. Národné vlády musia byť konzekventné vzhľadom na túto potrebu a musia podporiť novú európsku generáciu. Potrebujeme byť rýchli a jednoducho konať, pretože Európania nemôžu dlho čakať. Ďakujem a teraz pani Ajer. Ďakujem, pán predseda, kolegovia. Tento návrh je veľkým pokrokom EP, ale ja to priamo poviem úprimne. Ale kladieme si otázku, kde sú peniaze na túto obnovu, odkiaľ ho môžeme získať. Je v Google, u Amazonu, u Facebooku. Tieto peniaze majú všetky tieto nadnárodné firmy, ktoré robia fiškálnu optimalizáciu. sme na nich náklady roisté pre veľké e, priemyselné sektory, ktoré znečistujú a buďme odvážni a využíme túto zbraň, vlastné zdroje a urobme to odteraz, nie v roku 2024. A ako náhle budeme mať tieto financie, budeme môcť dať nový dých nášmu projektu E, dobre izolované bývanie, nové pracovné miesta, zabrániť delokalizácii. Pani komisárka, pani predsednička, dámy a páni, tento vírus e, šíri nielen smrť, ale aj beznádej a, je bude, a bude fatalitou. A my očakávame a občania od nás očakávajú veľkú odpoveď. Ďakujem, hovorí pán predseda. Nech sa páči pán Panca na minútu. Ďakujem, pán predseda. Dobre popoludne, pani, pani predsednička Vanderlejnová. Ďakujem vám za váš návrh. To, čo ste predložili už aj minulý týždeň, ako to predložil Macron a pani Merkelová. A mňa mrzí, že vaša úloha ako keby sa zmenšila. My, Taliani, s konty vládou sme videli síce veľa ambícií, ale málo faktov a činov a potrebujeme dôveru a táto tu nie je, aby sme mohli, invest, aby sme mohli financovať granty a požičky, potrebujeme nové dane, ale to bude zhoršovať situáciu mnohých. A nevypočuli sme si nič o tých strategických sektoroch, ktoré sú podstatné pre mnohé krajiny, cestovný ruch napríklad a hlavne e, pre pracovné místa. Zhodneme sa a hlavne Holandiania, že konkrétne fakty uvidíme až budúci rok, ale európska ekonomika zomrie buď kvôli e, koronavírusu alebo kvôli eurobyrokracii. A mm, vlastne budeme len e, žnúť to, čo dnes zasejete. Ďakujem, nech sa páči, pán Eckhout. Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať komisii za ich návrh, pretože týmto sa to vytvára priestor pre investičný plán, ktorý Európa skutočne potrebuje a ten musí prísť zo strany Európy, nie len zo strany členských štátov, pretože vieme, že pokiaľ to necháme na členských štátoch, tak bude mať obrovskú nevyváženosť, ktorá sa bude zväčšovať na vnútornom trhu. Vidíme, že polovica štátnej pomoci je momentálne zo strany Nemecka, takže toto ukazuje tú nevyváženosť. A preto potrebujeme Európsky investičný program, preto je toto dôležité. Za to vám ďakujem. A e, myslí si toto všetci politicky zelení a e, ja myslím, že, alebo dúfam, že to všetky vlády si uvedomia v Európu, vrátane u nás v Holandsku, že si uvedomia, nakoľko potrebujeme tento nový investičný program, ale je treba taktiež 100% vedieť, že tieto investície pôjdu na digitalizáciu a zelenú dohodu komisia a teraz ide aj E, konkrétne o to, ako to pretavíme tieto slova do konkrétnych činov. Hovoríme tu o 70, 750 miliardách, ale čo sa týka tý, tej štátnej pomoci, tam je to viac než 2000 miliard, takže e, Európska komisia, pani Vestager vytvorili e, pravidlá aj pre štátnu pomoc a tie musia platiť aj pre národné investície. Potom môžeme vytvoriť takéto, takúto prosperitu, ktorú Európa potrebuje. Ďakujem pani Šidlo. Vážený pán dámy a páni, Európa dnes potrebuje solidaritu, Európania potrebujú nádej a s uspokojením konštatujem to, čo sme si vypočuli od pani predsedničky komisie, že tento fond obnovy bude navýšený. Ale my musíme poznať detaily. Vypočuli sme si, že je potrebné, že treba navýšiť vlastné zdroje. Ja si myslím, že je to ten správny moment, aby sme začali bojovať eh, proti eh, daňovým podvodom. Zaznamenali ste tiež, pani predsednička, že je potrebné zanechať stereotypie. Ja tomu naozaj veľmi verím a podpisujem to. Ja dúfam, že EÚ sa teraz bude riadiť pravidlami zmluv a že prejaví solidaritu a že eh, to bude platiť pre všetky členské štáty a pre všetkých a podľa potrieb Európania potrebujú nádej a prácu a my sme prinútení im to všetko dať. Ďakujem pán John Joshi. Pán Marto na minútu. Much, Ďakujem pekne za slovo. Bez ohľadu na obsah je dosť hrozné, že Európska únia opäť raz v takýchto kritických časoch opäť eh, za zatvorenými dverami sa dopracúva k dohode. Každý kritizuje Európsku úniu z dôvodu nedostatočnej transparentnosti, má pravdu. A myslím, že ak Európska únia chce vyzerať demokraticky, musí naozaj podľa toho aj konať. Môžem len dúfať, eh, že na rozdiel od eh, predchádzajúcej dohody Macrona Merkelovej eh, o fiskálnych eh, pravidlách eh, táto dohoda dopadne lepšie. Vtedajšia dohoda totiž sa nezrealizovala nikdy. Ostalo to len vo forme slovných prísľubov. Môžem len dúfať, že tento balík sa dostane a je do reality, do praxe, ale mám isté obavy s ním spojené. Obávam sa, že týchto 500 miliárd eur a tento fond, že to nebude fungovať ako eurobondy, eurodlhopisy, že sa nepresunú dlhy členských štátov na Európsku úniu, len sa tým ešte zhorší zadlženosť niektorých členských štátov, ktoré už sú tak či tak veľmi zadlžené a tým pádom sa ešte prehlbí aj políka úspor a to úplne tej ekonomiky potopí. Môžem len dúfať, že sa objavia aj záruky v tomto eh, balíku obnovy, že prostriedky sa nedostanú do rúk nadnárodných firiem, korporácií, ale predovšetkým k malým a stredným podnikom, ktorí sú e, chrbtovou kosťou európskej ekonomiky. Ďakujeme pekne. Pani Ester de Lange je ďalšia teraz, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som začať po holandsky, pretože si myslím, že je to dôležité. Čo týka návrhu Európskej komisie, tak ten vítame. Čo týka predchádzajúcej krízy, tam Európa príliš dlho otálala, kým zareagovala, takže už takto rýchlo mať návrh si myslím, že je dôležité. Už sa tu veľa hovorilo o tom, ako to vyzerá s požičkami, s grantami, aká bude ich výška, ako sa budú rozdielovať, takže toto, že sa to stanoví, toto vítam. A taktiež vidíme tú atmosféru, všetci sme spoločne v jednom člne, takže mali by sme spoločne z tohto výjsť. No a čo sa týka tohto návrhu, tak veľká časť sú vlastné zdroje, digitálna daň a tak ďalej. Toto e, vítam, ďalej súčasť ETS. E no a čo je pre mňa hlavné, je to, že e, aby tieto peniaze dobre vynaložili a robím si hlavnú obavu o to, že teraz v podstate tu máme e, dlh, ktorý sa vytvára, je nevyhnutelný v tejto kríze, ale nie je jasné, ako sa bude splácať a kedy. Takže si robím obavy, že pokiaľ nebudeme mať vlastné zdroje, pokiaľ bude jeden členský štát proti, tak žiadne mať nebudeme. No a nakoniec bude musieť využiť náš európsky rozpočet, aby sme splatili tento dlh a bude mať potom menej peňazí na naše ďalšie politiky a stratégie. Takže preto by som chcela vidieť, aby rada skutočne sa zaviazala k tomu, že načas budeme mať vlastné zdroje aby sme ich mohli e, splatiť, aby to bolo stanovené už v našom viacročnom finančnom rámci. A ešte by som chcela povedať niečo pani Garcia Pérez. Ja som povedala po holandsky, v mojom rodnom jazyku, lebo myslím, že je dôležité takto hovoriť, že chceme, alebo musíme podporiť tento návrh všetci spoločne, aby sme všetci v jednom člne, ale pokiaľ vy tu navrhujete, e, hovoríte, že je to 23 proti 4, pokiaľ to takto budete prezentovať, tak neúspejeme, pretože tieto 4 krajiny vy v ženiete do náruče extrémnej pravici. Takže zapojiť, čítajte do toho všetky proeurópske síly v týchto krajinách. K tým sa počítam aj ja, pretože takto to musím urobiť. Ďakujem. Ďakujem, pán Gajer. Ďakujem pekne, Jens Gajer. Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, vážna pani predsednička von der Leyen. Myslím, že pani von der Leyen už odišla práve, som si všimol ale predsa len chcem sa aj poďakovať eh, za to, že prišla. Myslím, že eh, to, že Európska exekutíva predkladá plán, je správne, že sa to deje tu v Európskom parlamente, ktorý je stelesnením európskej demokracie. Za toto gesto vám ďakujem. Chcem eh, tiež zablažovať komisii k návrhu, ktorý predkladá. Myslím, že je primeraný a tiež je správne nastavený, čo sa týka cieľov. Trošku ma sklamal váš postoj k vlastným zdrojov, chýbajú tam ambície. Sú tam dobré návrhy, ktoré sme prejednali, všetci ich poznáme, ale všetko je to v podmienovacom eh, spôsobe. Keď si predstavím situáciu v rade, domnievam sa, že to súvisí zrejme s rokovacími možnosťami. Bol by som radšej, keby ste jasne povedali, aké vlastné prostriedky podporujete vy a čo konkrétne v tomto smere navrhujete parlamentu a rade. Viete, že k tomu máte širokú podporu a viete, kde sú tie sily, ktoré to celé brzdia. Ďalšia vec, ktorá ma znepokojuje, je, kam tieto peniaze potečú. Musíme si stanoviť priority, teda inovácie, sociálno-ekonomické prebudovanie ekonomiky, ďalej posilnenie sociálnych systémov, posilnenie vodných systémov, životné prostredie. K tomuto tu vidím príliš málo. Ďakujeme. Pán Garikano. Minútu. Grazie, presidente. Luis, na minútu ďakujem. Tieto dni Európania konečne opatrne vychádzame z domov, boli sme veľmi zodpovední a zdravotná a sanitárna situácia sa zlepšuje, ale ekonomická je danteska, e, ako u Danteho. Tí, ktorí sú v malej dopravnej firme, nevedia, či budú mať e, prácu na konci mesiaca. My tu diskutujeme, ale milióny európskych občanov sa boja o svoju budúcnosť Európska komisia e, na, od nás požiadala za minulé týždne rozhodnutie a mali by sme spoločne emitovať euroobligácie, aby sme pokryli dlhy, ale pani komisári, ja vyzývam e, k zodpovednosti nás všetkých, aj členské štáty. Je to naliehavý plán. Každý deň, ktorý prejde viacej ako 2000 firiem, zatvára navždy e, svoje dvere a kým my tu sterilne diskutujeme, tak hovoríme o stratených pracovných miestach a zničených životoch. Musíme konať okamžite a musíme postupovať tak, aby tento plán vstúpil do praxe. Je to potreba, toto je moment únie a jednoty. Ďakujem. Pán Žuva, nech sa páči na minútu. Pán predseda, ďakujem 505, 540 miliard a tak ďalej. Je to aká vlastne obrovská železná gula pre mladé generácia. Tu nejde o ekonomiku, ale o moc. A my spochybňujeme, alebo myslíme si, že e, táto sanitárna kríza je tu na to, aby sa presadil federalistický program, aby sa vnútil a Európska federálna vláda. Tiež sa obávame, že tento plán bude nemožným snom e, k návratu k minulosti. Nie je takáto možnosť. Musíme budovať svet e, s niekým, aby sme budúce mladé generácie e, boli schopné čeliť takýmto aj sanitárnym výzvam. Svet kvality, nie kvantity. Je to svet, rovno nesmieme zabrániť voľnému obchodu stručne povedané svet spolu so všetkými kde nesmieme ísť neustále cestou neustálej mobility a neustáleho rastu. Je to nezmyselný svet a musíme na to myslieť a takýmto spôsobom stavať naše sociálne a iné politiky. Pán Karem, nech sa páči. Pani predsednička, Európska solidarita je nevyhnutná v tejto bezprecednej kríze. Zdielanie dlhov vítame, je to veľký pokrok, je to historický medzník. Ak budeme mať konkrétne záruky na ceste skutočnej transformácie našich ekonomík a ekologickej transformácie, aby sme nešli eh, cestou eh, minulosti, Váš plán je ale podmienený a samozrejme nesmieme zabúdať na sociálne ťažkosti, ktoré trápia mnohých e, občanov. Hovoríte veľa o Green Deal, ale prepačte, ale ja veľké slova nemám veľmi rád, mám radšej činy, vy hovoríte o bieklíme a budete hovoriť, že keby sme nekonali, stálo by nás to oveľa viacej. Preto musíme masívne konať teraz. Venujme sa tomu, aký vzduch e, dýchame, akú vodu pijeme, aká bude budúcnosť, zajtrajšok. Vypočujme si konečne klimatológov, kanc, e, odborníkov na rakovinu, počúvajme mladých skôr ako tých, ktorí hovoria o škrtoch e, a uťahovaní opaskov. Musíme skutočne dať konkrétnu odpoveď. Ďakujem, nech sa páči, pane Pink. Ďakujem, pán predseda. Návrh Európskej komisie je e, v podstate e, štátnym e, pučom. Ide tu, nede tu o koronu, ale o moc v eurozóne, moc v Bruseli a vyzerá to tak, že sa zvráti situácia v Európe, kde jedna časť Európy bude platiť za druhú časť Európy. Ale pani von der Leyen, ešte sa vám to nepodarilo, pretože 27 členských štátov má právo veta a o výške miliardového rozpočtu, o nových európskych daniach, kde e, e, sa teda o tom hovorí e, v Európskom parlamente a o spoločných úmysloch komisie, ktoré sú v rozpore s článkom 311 zmluvy. Takže my môžem povedať, že je tu ratifikačný postup a síce, že e, tu máme viac než 50 parlamentov, 27 členských štátov, ktoré toto musia ratifikovať. My tu v podstate chceme, aby ľudia to zaplatili a um, ja bohužiaľ, ja tu zva nemeckým profesorom ohľadom rozhodnutia Nemeckého stavného súdu. Bohužiaľ, ja nie som e, nemecký profesor. Ďakujem. Grazie, prezident. Ďakujem, pán Puigdemont. Ďakujem pekne. Európa je zadefinovaná ako európsky projekt, e, ktorý sa snaží e, spoločne údajne reagovať. Mnohí občania majú zlé spomienky na to, ako sme sa vysporiadali s poslednou finančnou krízou. Boli obvinení e, z toho, že ich vlády sa dopúšťali príliš ráznych rozhodnutí a že neboli dostatočne pružné v zmenách. Nemôžeme pripustiť, aby sa to zopakovalo. Musíme túto príležitosť vnímať e, z pohľadu budúcej generácie Európanov, aby sme pracovali e, bližšie k potrebám podnikov a občanov, aby sme skutočne vytvorili sieť regiónov a mestských oblastí, ktoré budú fungovať efektívne, rýchlo a čo najbližšie k občanom. Musíme si zvoliť či bude Európa a jeden veľký manažér nejakého zastaralého systému, štátneho systému, ktorý nie je schopný prispôsobiť sa budúcnosti, alebo či bude Európa e, nejakou kooperatívou občanov, ktorí budú mať plne k dispozícii svoje práva a subjekt, ktorý sa postará o sociálne zabezpečenie všetkých. Táto generácia e, očakáva rázne konanie bez nejakého váhania. Ďakujeme pekne, pán González Pons. A teraz Esteban González Pons, na dve minúty sme v rozhodnom momente. Buď budeme ambiciozni, alebo neprežijeme tých 750 miliard eur, ktorý predklada komisia, je ambiciózny plán a tiež predstavuje aj nádej, ale ešte musíme toho veľa urobiť. Európsky parlament sa musí zúčastniť prípravy plánu obnovy tento ekonomický maršalov plán potrebuje aj demokratický plán, ktorý bude obajovať právny štát, naše hodnoty, tak silno, ako obhajujeme našu jednotnú menu. Chceme záruky, že tento fond sa bude e, spravodlivo rozdielovať a že sa dostane k občanom, že tie milióny a miliardy eur, o ktorých hovoríme, aby boli reálne, skutočné. Občania nám už neveria, keď hovoríme bilióny príliš veľa, príliš často. To nič pre nich neznamenalo. Po tretie je potrebné, aby tento fond bol k dispozícii čím skôr Milióny ľudí v Európe nemôže čakať. Ruina zabíja viacej ako a teda ekonomická situácia než vírus. Nemáme e, rôzne potreby. Teraz potrebuje, máme väčšie potreby. Fond nemá slúžiť na čistenie politík zlých vlád, ak budeme polievať populizmus, tak táto rastlina bude rásť a zakorení sa. 27 štátov musíme dávať a 27 štátov peniaze dostaneme. Peniaze samozrejme z neba nepršia. Samozrejme, že tie peniaze musia predložiť, dať občania, ale preto tento plán musí stať na občanoch, nie na vlád. A preto ten sociálny aspekt je dôležitý. posiedme finančný rámec VFR, tento súčasný nemôže nejakým spôsobom podkopať ten budúci. Je potrebné tento plán schváliť teraz. Naše hospodárstvo nie je o číslach, ale o dôvere. Hovoríme o ľudských bytostiach. Hovoríme o živote všetkých našich spoluobčanov a nie o politikoch, ktorým vládnu Ďakujem. Nech sa páči, Jonas, na minútu Fernández. Ďakujem, pán predseda. Je pred nami historický deň a zažívame historický deň, pretože to môže byť začiatok obrovskej zmeny v procese budovania európskeho projektu. Podobný medzník, ako znamenal vstup do platnosti eura Spoločná emisia e, európskeho dlhu euroobligácie to môže byť zásadná zmena v ekonomickom a sociálnom obraze a rámci EÚ. Môže byť e, cieľ, na ktorom už desiatky rokov pracujeme a aj návrh komisie ide týmto smerom. Myslím si, že návrh a toto oznámenie, toto, e, táto revízia a tento fond obnovy je návrh, ktorý je rozumný, solidný, musí byť analyzovaný. Samozrejme, nemali sme čas si pozrieť všetky detaily, ale ja by som rád poprosil radu aj e, členov tohto parlamentu, aby urobili ešte ďalšie úsilia a urobili tento významný historický krok v prospech všetkých európskych občanov. Ďakujem. A teraz pán Asmany. Uh, Ďakujeme pekne, kolega Azmany, ďakujem za slovo. O, uprostred tejto bezprecedentnej zdravotnej krízy nikto neostal nezasiahnutý. Ľudia často um, sú zasiahnutí chorobou, eh, stratili svojich blízkych, eh, prišli o prácu, ich eh, firma krachuje. Je dôležité zamyslieť sa nad tým, čo je skutočne dôležité a kde by mali byť naše priority A tiež by sme mali rovnako aj prehodnotiť európsky rozpočet. V tejto kríze vieme, že ešte máme pred sebou aj rôzne iné výzvy. Ľudia od nás čakajú jednotnú odpoveď, že budeme nakladať s peniazmi rozumne, že budeme zodpovední a že neposunieme túto záťaž novým budúcim generáciám. Na to si musíme stanoviť jasné priority. Mali by sme si položiť otázku, ako zlepšiť zameranie, ako zreformovať našu ekonomiku, tak aby sme z tejto krízy vyšli silnejší a spoločne, tak ako v minulosti e, sme dokázali prežiť len tým, že sme sa prispôsobili. Aj tu sa musíme e, viac obrniť do budúcna, musíme sa prispôsobiť novým podmienkám. Ďakujeme pekne. Ďalej nasleduje kolega Hajder. Ďakujem. E, kým v Európe milióny ľudí sa boja o svoju prácu, nevedia, a z čoho budú žiť na budúci mesiac, ako majú živeť rodinu, zatiaľ čo milióny ľudí e, sa boja o svoju budúcnosť. Európsky parlament e, tu zasadá na schôdzi, ktorá stojí niekoľko tisíc eur a na čo? Nejde tu o rozpravu o rozpočte, rozpočet ešte neexistuje, ani to nie je návrh, je to nejaký fantomový rozpočet, toto tu nejde, ide len o to, aby sme e, prenechali priestor viesť propagandu predsedničke komisie a na to sa vynakladajú tisíce eur, vyhadzujú sa e, v tejto najväčšej hospodárskej kríze v Európe. V skutočnosti ide o dve veci. Poprvé, e, má sa vytvoriť únia dlhov, má sa to presunúť z juhu na sever a po druhé, e, teraz sa má naplniť sen všetkých eurokratov, a konečne zaviesť európske dane, aby strátili národné parlamenty svoju zvrchovanosť v oblasti daní. Teda nejde tu o porazenie krízy, ide o využitie krízy na svoje vlastné ciele, aby sa naplnila predstava európskeho superštátu. O to tu ide. Ďakujeme pekne. Teraz eh, kolega Urtasun. Sí, gracias. Este es un paquete muy... Ďakujem, toto je veľmi dôležitý balíček, eh, dôležitý skok vpred v integrácii EÚ a je to aj politické posolstvo pre občanov. Spolu sa zadlžíme, aby sme spolu čelili tejto kríze. Chceli sme oveľa viacej, aby to malo väčší makroekonomický dopad. Ja by som si dovolil povedať, že je to minimum, čo potrebujeme na záchranu hospodárstva a vnútorného trhu. A jedno posolstvo rady. Budúcnosť miliónov občanov nemôže byť rukojemníkom vôle štyroch vlád, nehovorím štyroch krajín, štyroch vlád. A k tej kondicionalite by som povedal tri veci. Poprvé, Áno, digitálna tranzícia, aj ekologická. Nezabúdajme na sociálnu zložku v spoločnostiach, ktoré sú postihnuté aj z minulých kríz a demokratizujme systém dizajnu reforiem. Technokratické odporúčania nemôžu byť bez prípravy a spoločných, e, spoločných postupov členských štátov. Musí to byť užitočný nástroj pre budúcnosť európskych občanov. Ďakujeme ďalším rečníkom je kolega Fidanca. Pán Fidanca, po týždňoch či dokonca mesiacoch máme skutočne návrh na papieri, sú tam čísla, ale sú tam aj mnohé kritické body. Ale napríklad jeden negatívny bod, tak to je eh, jednak výnimky, jednak spôsob, ako sa budú získavať pensia pre budúcich 6 mesiacov, ako budeme postovať je to e, rozdelené na 7 rokov a nie je isté, či bude schopný odpovedať kríze. A rovnako by to mala byť priorita, ako riešiť ekonomickú situáciu. Po štvrté, kondicionalita. Ako správne využiť tieto financie a je potrebné, aby Brusel urobil reformy vo vlastnom dobe. Sú potrebné nové európske dane, vlastné zdroje a tak ďalej. Ale nezabúdajme, že nemôžeme zdaniť MSP, pani predsedníčka, a v týchto bodoch budeme naozaj vás veľmi sledovať. Ďakujeme pekne. Teraz pani kolegyňa Regner na minútu. Ďakujem, pani predsednička. Pani predsednička komisie hovorila o opätovnej obnove, že to vyžaduje viac odvahy, solidarity a viac Európy. Žiadna krajina nie je ostrovom v tejto situácii. To chcem povedať najmä tým egoistickým štyrom, ku ktorým patrí aj Rakúsko, Rakúska spolková vláda. Prestaňte konečne E, tým malomešťackým prístupom. Európa sa musí riadiť spoločne, inak padne. Len si spomente na svoje vlastné sľuby na začiatku rakúskeho predsedníctva. Európa, ktorá chráni Európa, ktorá chráni chorých, Európa, ktorá chráni mladých, e, ktoré chráni ženy, ktoré sú veľmi výrazne zasahnuté touto krízou. A preto si spomeňme na naše z pred roka. Pred rokom prebehli voľby do Európskeho parlamentu Snažme sa chrániť všetkých týchto ľudí a k tomu patrí aj to, že polovica prostriedkov, ktoré sa teraz sprístupnia, e, sa musí dať k dispozícii ženám. Polovica prostriedkov musí byť k dispozícii polovici populácie Európy, ktorá je veľmi zasiahnutá e, touto kritickou situáciou. Ďakujeme pekne. Teraz dostáva slovo pán Anemans. Ďakujem, pani predsednička. Možno ste videli, všetci ste videli, keď, ste, keď na Zaventem, že eh, je tam eh, lockdown a že e, teda pokiaľ ste sem prišli so Uzaventemu, tak vidíte, na, že na Vedstra, tuto na hlavnej ulici, že táto e, ulica je teraz o, jednu, o, jednu, o jeden pás ušia. Všetky tieto e, opatrenia, ktoré boli zavedené vzhľadom na koronu, všetky tieto federalistické traumy, zovzaj, pardon, tieto federalistické sny, zovzajomnenie, dlhu. Všetko to sa to v podstate zaviedlo a pretlačilo z jedného dňa na druhý. Pani von der Leyen povedala, že korona je príležitosť pre Európu, že to náš moment možno pre vás, pre túto elitu tu v Bruseli, ale pre európske národy je to temná chvíľa a je to vidieť ako brutálne prepadnutie nášho obyvateľstva a myslím si, že toto by sme mali všetci lutovať. Ďakujeme. A teraz v mene komisie dostáva slovo pán podpredseda Ševčovič. Ďakujeme, pani predsednička. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, vážení drahí kolegovia z Európskej komisie, rád by som vám poďakoval za túto obrovskú podporu, ktorá zaznela z väčšiny vašich príspevkov vzhľadom na návrh komisie, ktorý sme dnes predložili. A chcel by som vám poďakovať za inšpiráciu, ktorú často od vás získavame z vašich uznesení, z vašich diskusí, ktoré tu e, vedieme spoločne. Hľadali sme spôsoby, ako najlepšie zareagovať na vaše výzvy, aby sme mohli vyjadriť väčšiu solidaritu, aby sme využili túto krízu, ako príležitosť na modernizáciu európskeho hospodárstva a taktiež tak, aby sme posilnili postavenie Európy ako globálneho aktéra a hráča. Predložili sme bezprecedentné návrhy, pretože o čo nám išlo Chceli sme prispôsobiť e, pôvodné návrhy viacročného finančného rámca súčasným potrebám. A my si plne uvedomujeme, že je tu skutočne obrovská hospodárska kríza. Vedeli sme, že potrebujeme vypracovať nový nástroj, ktorý sme nazvali EU budúcej generácie. Hovoríme tu o 1,1 triliónu eur návrh na viacročný finančný, finančný rámec a ďalej ďalších 750 e, miliárd na e, nástroj EÚ budúcej generácie. Bude to e, pridelené alebo rozdelené v rámci grantov a požiček, ako už tu zaznelo. Ďakujem, čo ste povedali pani Garcia Pérez, pán Weber, pán Čološ, ste podporili náš prístup a chcem vás uistiť, že vieme, že Úspech týchto návrhov bude posudzovaný podľa ich výsledkov. Pokiaľ investujeme peniaze v správnych oblastiach, o čo nám ide, a to chceme, plne si uvedomujeme, že pokiaľ chceme modernizovať európske hospodárstvo, tak musíme investovať do udržateľných zelených technológií, musíme byť digitálnejší oveľa, než sme teraz a musíme sa poučiť taktiež, aby sme posilnili európske hospodárstvo pretože sme zistili, aké je ťažké závisieť od, nejaký, od nejakého jednotného dodávateľa alebo od eh, dodavateľských reťazcov, tak ako sme to videli napríklad na dodávkach zdravotníckého materiálu za posledné mesiace. Takže sme vám predložili návrh, ktorý nám nielen má pomôcť prekonať túto krízu, ale aj zistiť, ako eh, sa posilniť, ako eh, brať do úvahy sociálne aspekty našej politiky, ako pri pripraviť Európu na 21. storočie, na svet po koronakríze. Boli tu mnohé otázky, niektoré boli skutočne eh, zapálene prednesené a súviseli s dlhom a s vlastnými zdrojmi pán Mojten, pani Obry, pán Van Overfeld. Ja by som vám chcel povedať, že sme si odviedli svoju prácu, my sme to riadne preskúmali a vypracovali sme rôzne možnosti, čo sa týka vlastných zdrojov. Môžete to s nami preskúmať aj s členskými štátmi ešte ďalej. Chceme využiť e, nové príjmy z ETS, ktoré budú pochádzať v podstate zo sektoru e, námorného a leteckého. A taktiež zvažujeme tzv. daň na jednotnom trhu, predovšetkým zo strany e, podnikov, ktoré majú z neho veľký prospech a z toho, že jednotný trh je veľký a dobre funguje. Budeme riadne skúmať, ako ostatné krajiny na tejto planete taktiež e, rešpektujú ciele Parížského dohovoru alebo Parížskej dohody. Budeme sa pozerať na uhlíkovú stopu, a pokiaľ to bude treba, tak prispôsobíme aj e, uhlíkovú daň. Samozrejme, nezabúdame aj na možnosť digitálneho zdaňovania. Samozrejme, nám ide o globálnu dohodu, dúfame, že v rámci G20 alebo OECD a pokiaľ by to nefungovalo, tak do toho pôjdeme aj sami. Pani Šidlo, pán Azmany zdôraznili to, že je dôležité bojovať proti nekalým daňovým praktikám a daňovým únikom. Samozrejme e, sa budeme na toto sústreďovať, e, a tak aby sa ďalej dobre implementoval európsky rozpočet, aby sa riadne zdaňovalo. Toto sú naše kľúčové priority. Aby som bol úprimný, tak úplne som nepochopil to, čo povedal pán poslanec Ďondejší, ktorý hovoril o tom, že nie sme dostatočne transparentní. O 12. sme na kolegiu schválili tento dôležitý návrh, no a o jednej už celé kolegium bolo nastúpené tu. Európsky parlament bol prvým publikom, kde sme predstavili naše návrhy, kde naša predsedníčka skutočne detailne vysvetlila, čo sa bude robiť, ako sa to má dosiahnuť. A ja si preto myslím, že tradícia, kde plne rešpektujeme demokratický dohľad Európskeho parlamentu, že bude e, taktiež dodržiavaná aj v budúcnosti. Máme tu legislatívne návrhy, ktoré sú veľmi komplexné. Potrebujeme úzkú spoluprácu s vami a taktiež konzultácie. Ďalej tu bolo pár otázok, ktoré súviseli so štátnou pomocou. Musím povedať, že pani Vestager je známa e, svojou e, neochvejnosťou, že sa skutočne zasadzuje v tejto oblasti, čo týka štátnej pomoci a môžem vám povedať, že posledné tri mesiace boli výnimočné. Bojovali sme o životy e, našich občanov, potom o ich živobytie, o ich pracovné miesta a my s vašou pomocou, teda toto robíme už od začiatku roka. Pani predsednička, na záver by som chcel ešte takú žiadosť pretože si myslím, že toto je skutočne historická chvíľa pre Európu. Potrebujeme všetci ukázať, e, že sme jasnými politickými lídrami a veľmi by sme podporili silnú politickú podporu Európskeho parlamentu, ako povedal aj pán González Pons, ale potrebujeme vašu pomoc, musíte presvedčiť aj krajanov doma. A preto adresujem túto žiadosť aj rade a členským štátom, pretože potrebujeme dobré rozhodnutie, potrebujeme dobré rozhodnutie a musíme úzko spolupracovať so všetkými národnými parlamentami, pretože nakoniec, keď sa hovorí o stropoch a e, vlastných zdrojoch, tak budeme potrebovať aj pozitívnu ratifikáciu národných parlamentov. Takže čo potrebujeme? Potrebujeme skutočné politické líderstvo, ktoré Európe pomôže prekonať krízu a pripraviť sa na ďalšiu fázu. Takže posledná veta je adresovaná nám všetkým. Snažme sa v mene Európskej únie Urobme to pre ďalšiu generáciu a urobme to, aby sme našim občanom dokázali, že vieme, ako sa prekonáva kríza a ako môžeme pripraviť Európu na 21. storočie. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, pán podpredseda. A na záver dostáva slovo v mene rady pani ministerka Brňac. Ďakujem, pani predsednička. Vážení poslanci, rada by som vám poďakovala za túto diskusiu. Odkážem, čo tu zaznelo kolegom, aj predsedovi Európskej rady jeho týmu. Ako som už povedala na úvod, rada začala prípravné práce v súvislosti s návrhom komisie, tak aby sme vytvorili vhodné podmienky pre čo najskoršiu dohodu. Ako už som včera povedala na videokonferencii, ministrov pre európske záležitosti. Tam sa diskutovali e, podmienky pre vytvorenie nástrojov, ktoré e, pomôžu k oživeniu európskeho hospodárstva, aby sme dosiahli dlhodobé priority, konvergencia, súdržnosť, flexibilita, e, inkluzivita a taktiež znovu nastolenie fungujúceho vnútorného trhu, posilnenia Európskej únie, aby sme mohli čeliť budúcim výzvam tak aby sme mali e, k dispozícii e, v dostatočnej výške a čoskoro e, dostatočné zdroje. Toto je dôležité pre vieryhodnosť, vierohodnosť Európskej únie. Budeme diskutovať na všetkých úrovniach rady v nadchádzajúcich mesiacoch a týždňoch a dúfame, že sa nám podarí priblížiť stanoviska členských štátov, aby sme sa čoskoro dohodli ohľadom budúceho európskeho rozpočtu, o ktorom bude diskutovať aj Európska rada. Rada bude potrebovať eh, zo strany eh, eh, Európskej rady taktiež úsmernenia, predtým, že máme konečné stanovisko a taktiež Európsky parlament e, nám tom napomôže, pretože musíme sa čoskoro dohodnúť, aby to pomohlo našim podnikom a našim občanom, ako už zaznelo. Predsedníctvo bude naďalej e, načúvať parlamentu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu medzi našimi dvomi inštitúciami, aby sme pripravili e, podmienky pre ambiciozný viacročný finančný rámec, aby sme mohli silne zareagovať na túto krízu aj na výzvy, ktoré nás očakávajú. Ďakujeme tak pani ministerka, tým sa skončila schôdza, zápisnica bude e, predložená na schválenie na webovej stránke parlamentu ešte pred ďalšou schôdzou a tým pádom môžem našu plenárnu schôdzu teraz prerušiť. Ďakujem.